The beginning. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, may I ask you to take a seat? Um, Kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, aby ste si posadali. Rád by som medzi nami privítal členov výboru pre energetiku a dopravu Rumunského senátu. Sú tu dnes medzi nami a aj predseda Senátu a teda výboru pre energetiku a dopravu Rumunského senátu. Chcel by som vám všetkým pripomenúť, že aj náš výbor kedysi pred rokmi fungoval spoločne s dopravou, čiže to druhé písmeno ITRE, T, e, je zo slova transport, doprava. Takže teraz už dopravu nemáme. Avšak máme na ho na starosti ešte stále veľa. A jedna z najdôležitejších vecí sa týka investícií v oblasti energetiky, infraštruktúry, priemyslu. No a najzodpovednejšou osobou dnešnej EÚ z tohto hľadiska je podpredseda pán Katajnen, bývalý premiér Fínska. Je tu dnes medzi nami. Ako viete, dnes bude prebiehať štrukturovaný dialog medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, pán podpredseda, za to, že ste s nami a že chodíte medzi nás veľmi často. To si naozaj ceníme. Ste podpredsedom pre konkurencieschopnosť investície, rast a pracovné miesta. V takomto poradí to ide. Nejde to v opačnom poradí. Vždy by sme mali začínať konkurencieschopnosti, pokiaľ konkurencieschopnosťou, pokiaľ sa chceme dopracovať k väčšej miere pracovných miest. Takže ja som sa teraz pokúsil trošku zmeniť vaše portfólio, čiže rovnaký obsah, avšak iné poradie, ako ste videli. Pán popredseda Katajnen na ITRE chodí pravidelne a hovorí pra, najmä o EFSI, Európskom Fonde pre strategické investície. Kolegovia, chcel by som vám pripomenúť, že ITRE sa naozaj intenzívne angažovalo do prijatia nariadenia FC a konkrétne pravidlo 54. Toto sa nás veľmi týkalo. A spravodajkyňa má eh, madame Fan Brand je tu medzi nami. No je to výlučné eh, k pravomoci na týkať sa zdroje financovania a dnes sa teraz budeme zaoberať intenzívne implementáciou tohto nástroja. Pán popredseda, naozaj sme radi, že ste medzi nami a nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vždy je to pre mňa potešením byť tu. Budem sa venovať viacerým otázkam našho pracovného programu, ktoré sú relevantné pre vašu prácu v tomto konkrétnom výbore. Ale prvé, ako sa pustím do toho, tak by som chcel povedať, že naozaj veľmi oceňujem takýto štruktúrálny spôsob dialógu. A vždy si rád vypočujem od parlamentu, čo by sme mohli budúci rok urobiť inak. Čiže že mám príležitosť si to vypočuť prvé, ako sa začne pracovať na budúcoročnom pracovnom pláne, takže sa vám za túto príležitosť chcem poďakovať. No najprv by som začal s naozaj horúcou témou, to je oceľ. Ako iste viete, oceliarský priemysel v EÚ čeli veľmi náročným časom a je tu naozaj vysoký dopyt po aktivite aj zo strany členských štátov, ako aj zástupcov priemyslu. Komisia za uplynulých 6 mesiacov sa venovala tejto otázke a zvolali sme minulý mesiac aj konferenciu na vysokej úrovni na túto tému. Dnes sme vypracovali oznámenie tejto téme. EÚ má v tejto chvíli 37 opatrení obchodu v, v oblasti oceliarstva, vrátane 16 tých opatrení týkajúcich sa dovozu ocele z Číny. Taktiež prebieha ďalších 9 vyšetrení o oblasti oceľu, ocele. Taktiež sme riešili otázku cieľ, TDI a EU skúma, v akých fázach sú jednotlivé prieskumy v jednotlivých členských štátoch. Komisia chce vypracovať analýzu, celoeurópsku analýzu a taktiež podrobné výpočty na výpočet pravidelnejšieho vkladu. Toto sa neuplatňuje v takých istých situáciách z hľadiska našich obvodných partnerov, ako je to v EÚ. Takže v tejto chvíli čo robíme? Komisia začína e, vyšetrovanie týkajúce sa TDI. Toto už v minulosti bolo možné, avšak v tejto chvíli to rozširujeme, využívame tento nástroj, čiže inými slovami komisia nečakala, kým priemysel bude poškodený, ale konala na základe možného ohrozenia. Komisia taktiež registruje import, aby zabezpečila, že priemysel naozaj priemyslu bude odľahčené, prvé ako začnú tieto ďalšie opatrenia, e, pokiaľ tieto vstúpia do platnosti. Taktiež chceme uplatniť e, antidumpingové opatrenia tri mesiace predtým, ako právny predpis vstúpi do platnosti. Takže čo chceme robiť? Sú, to opatrenia, ktoré si nevyžadujú legislatívne zmeny, avšak znížia mieru, znižia ten proces o mesiac čiže z 9 na 8. Chceme navýšiť využívanie písomných konzultácií, pokiaľ konzultujúce členské štáty konzultujú s výborom prvé, ako sa príjmú opatrenia. Taktiež e, komisia chce použiť e, predbežné opatrenia v prípade mimoriadnej núdzovej situácie. Komisia chce taktiež optimalizovať vnútorné postupy, riadiť sa intenzívnejším či striktnejším prístupom, pokiaľ ide o odpovedanie na dotazníky a vypracovanie iných takýchto dokumentov. Taktiež e, očakávame, že Spolulegislátori, spoluzákonodarcia, najmä rada, sa zhostí svojej činnosti. Modernizačný balíček z apríla 2014 pozostáva z oznamenia. Je tu návrh na vypracovanie nezáväzných usmernení zo strany komisie. Mal následovné ciele, nárast transparentnosti a predvydateľnosti, lepšia efektivita a uplatňovanie pravidel, ľahšia spolupráca, optimalizácia procesu vykazníctva, zatiaľ čo to pôvodne nebolo v TDI, existuje možnosť vypracovania pozmeňovacích návrhov k existujúcemu právnemu postupu. Ide tu o odstránenie tohto posudného pravidla, to by sa malo to by malo platiť aj pre ocelársky priemysel a nielen pre sektor energetiky. Je to možné, pokiaľ bude dostatočná politická vôľa. Taktiež ide o lepšiu definíciu cieľových eh, profitov v prípade výpočtu eh, marginálnych hodnot čo by sme mohli urobiť, ale čo by si vyžadovalo legislatívne zmeny, by sa malo urobiť v rámci eh, návrhu modernizácie TDI. Zredukovalo by to proces o ďalšie dva mesiace, čiže na 7 alebo 6 mesiacov. Reálna zmena v európskych reguláciách o antidumpingu by viedla k výhodám eh, pre všetky zúčastnené strany. Taktiež proces konzultácie s členskými štátmi by mal byť zlepšený, čiže by v prípade finálnej fázy nemohlo existovať toľko odvolacích procesov. No a na záver komisia chce navrhnúť systém dozoru nad eh, ocelárskymi výrobkami, toto sa už uvádza v Európskom bezpečnostnom nástroji a je to založené na o automatických e, licenčných systémov pre import. Tieto sa dajú zaviesť, pokiaľ import by mohol o, m, mm, negatívne ovplyvniť európsku produkciu. Vážne dámy, vážni páni, poslankyne, poslanci, toto je tá obchodná časť činnosti. Avšak obchod nepredstavuje všetky problémy, ktorým náš priemysel v tejto chvíli čelí. Je tu veľmi veľa ďalších vecí, ktoré treba robiť na to, aby sme modernizovali priemysel a aby bol tento z globálneho hľadiska konkurencie schopnejší. Som si istý, že mnohých z vás zaujíma, čo sa uvádza vo znamení a ja, by som, ja budem rád, keď si ho prečítate, pretože v tejto oblasti musíme spolupracovať. Potom je tu implementácia pracovného programu na rok 2016. Implementácia prebieha, pracovné miesta, rast a investície sú neustále mm, našim hlavným záujomom. FC je operačný, funguje, a v tejto chvíli pracujeme na tom, aby sme zlepšili investičné prostredie a zlepšili taktiež priestor na investície. O tom vás budem aktuálnejšie informovať neskôr. Našim hlavným cieľom je pomôcť rastu na jednotnom trhu, taktiež pomáham malým a stredným podnikom tým, že odstraníme mm, regulačné prekážky a uľahčíme im prístup k financiám. Navrhli sme viacero opatrení, ktoré sa teraz pripravujú, ako je napríklad aj e, stratégia jednotného trhu z minulého oktobra. Toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších častí investičného plánu, tzv. tretí pilier plánu. Taktiež e, ďalej pracujeme na digitálnej stratégii. Pristúpili sme k prvým opatreniam, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva. To sme riešili minulý rok v decembri. Máme tu tri intenzívne baličky opatrení, ktoré chceme ukončiť ešte do leta. Vrátanie, revízie, nariadení o ochrane spotrebiteľov. Všetky tieto oblasti, z všetkých oblastí je pre nás veľmi dôležitá ochrana spotrebiteľov a naozaj sa snažíme vynaložiť maximálnu snahu na to, aby sme dosielili plnú ochranu jednotného trhu. Taktiež aktívne e, pracujeme na správe 5 predsedov EMU. Ide tu o kompletizáciu bankovej únie, vybudovanie kapitálového trhu, taktiež je to viacnásobný dohľad a vy vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv. Taktiež sme otvorili konzultácie na sociál- o sociálnom pilieri minulý týždeň a plánujeme nový program týkajúci sa zručností, ktorý by platil od mája. Infestívne, e, pardon, intenzívne sme investovali do parížskej dohody o klíme. Musíme teraz pristúpiť k ďalším krokom. Riešime akčný plán týkajúci sa obehového hospodárstva z minulého decembra a pracujeme taktiež na udržateľnej európskej budúcnosti, ktorá bude vybudovaná na základe strate- e, revízie stratégie Európa 2020 a bude brať do úvahy e, ciele e, súvisia s udržateľným rozvojom. Chcel by som teraz hovoriť, ako bude prebiehať ten investičný plán pre Európu a chcel by som zdôrazniť to, čo už teraz naozaj prináša ovocie Európska investičná banka doteraz schválila 54 projektov, e, ktoré budú financované z EFSI. To predstavuje objem financovania na úrovni 7,2 miliardy eur, čiže je to 54 projektov, 7,2 miliardy, e, pardon, miliardy eur. Každý mesiac sa vyberajú ďalšie a ďalšie projekty. Z tých projektov, ktoré boli schválené doteraz, asi polovica z nich podporuje udržateľnú energiu, energetická efektivita a ďalšie investície, ktoré prispievajú k zníženiu uhlíkovej stopy. Ďalšie zahrňajú e, výskum a vývoj, digitálnu sociálnu infraštruktúru, dopravu a taktiež prístup k financiám pre malé podniky. Európsky investičný fond e, podpísal vyše 150 e, finančných dohôd s malými a strednými podnikmi s celkovým objemom financovania na úrovni 3,4 miliardy eur. Asi 125 tisíc európskych malých a stredných podnikov e, z tohto budú čerpať. Tieto operácie by spoločne mali predstavovať investíciu na úrovni 76 miliard. Toto je výsledok za prvých 7 mesiacov. Áno, 76 miliard. 22 členských štátov profitovalo z FC, vrátane niektorých e, členov s malým hospodárstvom, ako napríklad Slovinsko, Estonsko, Bulharsko či Chorvátsko. E, súkrom, PPP môžu vyžadovať o e, technickú pomoc od nového úradu v rámci FC. Neskôr na jar otvoríme projektový portál pre e, promotérov, aby títo mohli predstaviť svoje projekty toto toto žiadali konkrétne zastupcovia súkromného sektora. No a na záver komisia má naozaj ambiciózny cieľ, chce odstrániť konkrétne regulačné či e, administratívne prekážky a vytvoriť lepší podnikateľský priestor. Pozeráme sa na možnosti investície a výzvy, ktorým členské štáty čelia v tejto oblasti. 26. novembra minulý rok sme prijali dohľad o výroč, výročného rastu, kde sa konkrétne e, uvádza, akým bariéram ten, ktorý členský štát čelí v oblasti financovania. Ka, komisia spustila stratégiu digitálnej jednotného trhu energetické únie a ďalšie, ktoré všetky tieto pomôžu vytvoriť lepší podnikateľský priestor pre investorov. 27. februára pardon, 22. februára, opravuje sa rečník, komisia IP zverejnili brožúru s informáciami, ktorá má za účel pomôcť miestnym orgánom a promotorom projektu, aby využili príležitosť, skombinovali FC a, e, a ESI fund, pardon, fond. Tieto inštrumenty, tieto nástroje sa navzájom podporujú. Chcel by som sa tiež ešte venovať aj ďalšej oblasti, ktorá je, ktorú mám na zodpovednosť, je to obojové hospodárstvo. To je naozaj kľúčový balíček v rámci desiatich priorit komisie, ktorý taktiež prispeje e, k rastu a pracovným miestam v EÚ, taktiež je prepojený na energetickú politiku a politiku klímy. Máme tu naozaj bezprecedentný súhlas, e, pokiaľ ide o záväzky v oblasti e, klímy, máme tu ciele, ktoré pri, boli prijaté na úrovni OSN eh, minulý rok v septembri, obehové hospodárstvo tomuto všetkému môže veľmi napomôcť. Balíček bol eh, navrhnutý s tým, že sa naozaj zameriavame na príležitosť pre podnikateľov, ktorá by bola udržateľná. Je tu snaha naozaj zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov. EÚ EU je v tejto chvíli globálnym lídrom ekologických technológií a riešení. Pokiaľ by E, sa podarilo zredukovať našu závislosť na, prv, na volatilných cenách na e, svetových trhoch a našu závislosť na prvotných surovinách, tak by sme túto výhodu ešte mohli posuniť. Nové e, podnikateľské modely taktiež zohrávajú dôlež- úlohu. V rámci Horizontu 2020 komisia už zainvestovala vyše 650 miliónov do inovatívnych projektov v rámci obehového hospodárstva a to časovom období za dva roky. Komisia taktiež pomáha udržateľným e, investíciám v oblasti infraštruktúry, aby pomohla tejto sfére. Taktiež testujeme myšlienku spustenia platformy EPI a Národných bank, ktoré budú propagovať investície do obehového hospodárstva. Taktiež FC identifikuje efektivitu zdroja ako jedno zo svojich hlavných cieľov. V súčinnosti s existujúcimi financiami EU to poskytuje naozaj dobrý priestor na podporu transformácie smerom k obehovému a nízkohlikovému hospodárstvu. Pán predseda, ešte pár slov o horizonte 2020. Ako som už predtým povedal, vieme, že Európa teraz musí riešiť naliehavé výzvy, ale výskum a vývoj je investícia do budúcnosti. Je to hlavný pilier investícií Európskej komisie. Horizont 2020 obsahuje 77 miliárd. Minulý rok sme vytvorili z toho 2,2 miliardy, aby sme vytvorili fond FC. Je to jeden z najväčších výskumných programov na svete, Horizont 2020. A vytvoríme z toho pakový efekt oveľa väčší ako 2,2 miliardy. A z projektov FC dve tretiny sa vzťahujú na výskum a vývoj, čiže Horizont 2020 plní svoje ciele. Takmer 7200 grantových dohôd sme už podpísali a príspevok EU je 12,6 miliardy eur 31 tisím účastníkom. Čiže 7200 grantových dohôd, 12,6 miliardy eur, ktoré sa prerozdelia 31 tisíc účastníkom. Viac ako 1300 grantových eh, dohôd ide cez Európsku výskumnú radu. Príprava pracovných programov zohľadňuje najnovšie informácie, špecifické štúdie, výsledky konzultácií a takisto politické priority EÚ. Je tu jasná pridaná hodnota EÚ. V súčasnom pracovnom programe 670 miliónov eur pôjde do obehového hospodárstva a do priemyselného sektora a 139 miliónov eur pôjde do internetu vecí. Máme finančné priority na dva roky v rámci zjednodušeného pracovného programu a to zlepšuje plánovateľnosť. Horizont 2020 je veľmi atraktívny. Dostali sme doteraz 84 tisíc žiadostí, ktoré žiadali 246 miliard eur. A zjednodušujúce opatrenia ešte lepšie sprístupnia tieto peniaze priebežné hodnotenie horizontu 2030 horizontu 2020 e, sa teraz blíži a pomôže nám vyhodnotiť dobré veci a bude riešiť napríklad Európsku inovačnú radu, ktorá má podporiť najväčších európskych inovátorov. Vzťah medzi fyzickým a digitálnym svetom reformovanie e, štátnych stratégií pre výskum a vývoj a rámcové programy. E, to všetko je lepšie, e, je potrebné lepšie vyhodnotiť samozrejme migráciu a bezpečnosť. Pán predseda, to je všetko. Prepačte, že som hovoril tak dlho, ale vaša agenda je veľmi široká. Ja som sa snažil všetko pokryť. Ďakujem, pán podpredseda komisie. Ďakujem aj za tento horizontálny prístup z vašej strany. Vy spolupracujete so siedmimi komisármi, ak si dobre spomínam, takže máte veľmi široké portfólio. Kolegyne, kolegovia, za politické skupiny nech sa páči. Prosím, každý bude mať dve minúty a ostatní kolegovia budú mať jednu minútu. Mám tu veľmi dlhý zoznam rečníkov. Pán Eller za EPP. Dúfam, že toto nie je iba štrukturovaný dialog, ale aj konštruktívny dialog, pán komisár. Problém je, že dve minúty je príliš málo. Um, mám jednoduchú otázku. Pokiaľ ide o obchod, A tá e, súťažná situácia s Čínou teraz a ETS. Odbory sa stiažujú, oceliarstvo e, v Európe sa stiažuje, naše sektory e, v mojej krajine sa stiažujú, náklady oceliarstva na ETS v mojom volebnom obvode by bolo viac ako 100 miliónov eur a to už im nezostanú potom peniaze na investície v mojom uh, volebnom obvode tieto podniky budú potrebovať bailout a nebudú môcť už investovať. A ako chceme zosúľadiť toto, tieto problémy s tým bojom proti o, nespravodlivým obchodným praktikám. No a Horizon 2020 a fond FC. Ja oceňujem ten nástroj pre malé a stredné podniky, to funguje. Ale je tu jedna problematická vec a to kritérium kreatívneho priemyslu. My sme tam pridali toto kritérium, e, to, tento priemysel zamestnáva 11 miliónov e, ľudí, väčší ako oceliarstvo alebo farmaceutický priemysel, takže čo si myslíte? Čo s tým? Ďakujem. Teraz za SAD pani Van Brent. Ďakujem za to, že ste spomenuli toľko tém. Je tu jedna červená línia, ktorá sa tiahne vašim prejavom a to je, že musíme zmeniť našu ekonomiku. Buď bude udržateľná, alebo nebude existovať vôbec. Fond FC pravdepodobne nezmení situáciu do takej miery, ako by sme si želali, ale mohol by to byť aspoň nástroj, ktorý nás nasmeruje tým smerom. No a tento výbor ktorý začínal diskutovať o tejto správe, tak sa hovorilo najmä o tom aspekte udržateľnosti. Nie len samoučelné investície, ale investície, ktoré zabezpečia prechod na inú ekonomiku. No a tým sa dostávam k mojej hlavnej otázke. My nevidíme zatiaľ, či to funguje, či sa dostávame tam, kam chceme. Komisia má na svojom e, ušom zozname veľa projektov už, ale um, napríklad tá hodnotiaca tabuľka, e, ktorú má fond FC, ako sa používa e, vopred, kedy sa používa, má k tejto tabuľke prístup aj verejnosť, môžeme si ju my pozrieť, ako sú tam tie projekty zoraďované? Ďalšia dôležitá otázka pre tento výbor je energetická účinnosť. Ehm, s ňou súvisia projekty malého rozsahu, ktoré sú ale dôležité. Je ťažké investovať do malých projektov. A preto sa pýtam, ako fungujú platformy pre tieto projekty, ako e, organizujete spoluprácu s nimi vo Francúzsku je veľmi dobrý návrh mm, pre energetickú účinnosť e, obytných budov a my, my chceme my chceme mať možnosť vyhodnotiť e, tieto projekty. E, musím odísť o 15 minút, ale moja asistentka tu ostane. Pani Kalas za Alde, nech sa páči. Ďakujem. To, čo ste povedali, je zaujímavé. Hospodársky rast a pracovné miesta, ak majú sa vytvárať v Európe, potrebujeme výskum a vývoj. Takže ja mám jednu konkrétnu otázku. EÚ e má teraz tú migračnú krízu a obrovské množstvo problémov a vznikajú v súvislosti s tým veľké náklady. Ako zaručíte, že tieto peniaze, ktoré idú napríklad na migračnú E, krízu, sa nevezmú z rozpočtov na výskum a vývoj. Ďakujem pán Maragal za zelených. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pánovi komisárovi za informácie, za to, že prišiel medzi nás. Ja mám pár konkrétnych otázok. Všeobecná otázka, e, ktorá sa ale nespomína v správe, ako hodnotíte fungovanie tabu? Ako to funguje? A to isté platí pre portál. Ešte je asi príliš skoro na to, aby sme o tom niečo konkrétne povedali, ale chcem vedieť, ako to predbežne hodnotíte. No a potom ten scoreboard, tá tzv. hodnotiaca tabuľka. Keď si pozeráme zoznam projektov, v tabuľke, tak si uh, kladiem otázku, ako sa táto tabuľka má používať. Uvediem niekoľko príkladov. Napadajú ma tak rýchlo. Niektoré veci, napríklad v Španielsku máme biotechnológie. Je to vynikajúci koncept, ale tie podniky sa nachádzajú v mm, komplikovanej situácii. V Slovens- na Slovensku, v Nemecku a v Holandsku existujú tri diálničné projekty, ktoré tu máme zaradené, s veľmi vysokými sumami, ktoré teda boli investované do budovania diálnic. Chcem vedieť, či to zodpoveda kritériám FC a takisto investícia do talianskej rafinérie 30 miliónov z fondu FC a potom v Španielsku máme lode, lodiarenský priemysel. Takže to, to je niekoľko príkladov a mali by sme si pozrieť, ako sa reálne aplikovali tie predefinované kritériá. No a teraz ešte sa chcem spýtať, aký je multiplikačný, reálny multiplikačný efekt, ktorý uh, existuje v súvislosti s týmito projektami, ktoré boli financované uh, miliónmi. Je to 15 alebo koľko? Je tam multiplikačný efekt? Neokvis Selikiotis teraz dostane slovo za GUE, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán podpredseda komisie. My potrebujeme peniaze do verejných investícií, aby sa odštartovala reálna ekonomika, pretože iba tak sa dostaneme z krízy a z recesie. Bohužiaľ, táto komisia sa sústredí najmä na to, aby dávala záruky pre rizikové e, súkromné investície. Problém je, že napriek tomu, že komisia slúbila peniaze na investície, v skutočnosti znižuje objemy financií a fondy, napríklad 16 miliónov, e, ktoré boli odobrané z Horizontu 2020 alebo z iných programov. A tieto peniaze tak či tak sa dostávajú do najrozvinutejších štátov a nie tých, do tých štátov, kde bola ekonomika úspornými opatreniami zničená. V prvom trimestri 2016 Grécko a Cypro boli vyňaté z investičných programov komisie. Prečo nebol schválený žiaden zo 42 inovačných programov pre infraštruktúru alebo pre podnikanie pre tieto dve, dva štáty, ktoré sú zasiahnuté recesiou. Chcem vedieť od komisii, ako chce pomôcť doriešiť tieto problémy, problémy rastu a nedostatočného rozvoja, ktoré vyplynuli z úsporných opatrení. Ďakujem pán Boreldi za EFDD. E Ďakujem. Mám dve pripomienky, veľmi stručne. Poprvé, pán podpredseda, vy ste naznačili antidumpingové opatrenia. Komisia, zdá sa, chce dať Číne štatút trhovej ekonomiky. Viete veľmi dobre ale, že tieto opatrenia nebudú aplikovateľné. Ja som veľmi rád, že bol odblokovaný, e, bola odblokovaná e, správa ja tu hovorím ako podnikateľ, nie ako poslanec teraz a domnievam sa, že sa žiadne obchody nedajú zrealizovať len preto, že si to niekto želá, to by bolo nebezpečné. No a pokiaľ ide o tie prostriedky z fondu FC má to ísť najmä do malých a stredných podnikov a časť Horizontu 2020 sa takisto má investovať do malých a stredných podnikov, ale v Taliansku je z toho iba polovica, ktorá sa dostane tam, kam má ísť. E, ak teraz budeme mať pol miliardy z FC a potom Príde k tomu ešte Horizont 2020 pre malé a stredné podniky, tak potom by sme mohli už zajtra podporovať podniky, ktoré sú na zozname špičkovosti, pretože potom bude existovať skutočne systém dôvery a aj externí investori by potom mali motiváciu eh, investovať. Ďakujem. Hovorí pani Kapel, ďakujem, pán predseda, pán podpredseda komisia. Je dobre, že ste začali tento štrukturovaný dialog témou ocel, pretože toto je palčivá téma pre EÚ. Európsky oceliarský priemysel trpí viacnásobnými problémami, najmä celá tá antidumpingová oblasť. 100 tisíce tón oceľovej kapacity prichádzajú na európsky trh z Číny aj z iných štátov. E, dôvody sú rôzne, napríklad slabosť Číny. A preto komisia musí modernizovať e, nástroje ochrany obchodu a pri stanovovaní trestných cieľ by ste sa mohli orientovať skôr podľa USA, tam je vyššia úroveň ako e, v EÚ E, oceliarský priemysel poskytuje 100 tisíce pracovných miest, je to dôležitý klaster. A stratégia 2020 hovorí o 20-percentnom cieli opätavnej reindustrializácie. Potrebujeme tu veľký priemysel preto, aby sme splnili tento uh, cieľ. A keď hovoríme o celiarskom priemysle, musíme hovoriť zároveň o energetickej stratégii komisie a o cenách energií. Mnohé oceliarne odchádzajú z Európy aj z môjho volebného obvodu v Rakúsku. My máme veľkú oceliareň, ktorá teraz expanduje do USA. Tam sú mzdové vedľajšie náklady oveľa nižšie ako v Európe. Aj rôzne iné náklady sú tam nižšie. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by sme mohli e, zvýšiť konkurencieschopnosť našich veľkých podnikov v budúcnosti. Ďalšia téma digitalizácia. Veľtrh CEBIT sa práve začal a chcem vedieť, čo si myslí komisia o kybernetickom zločine a o digitálnych technológiách pre finančný e, sektor ako by sme mohli usporiť náklady, najmä v sektore služieb v Európe. No a ešte jedna otázka k fondu EFSI. Povedali ste 55 projektov Eh, je v je v ušom výbere 50 eh, sa týka energetickej efektívnosti. Môžete k tomu niečo povedať? Eh, A teraz jednominútové prejavy kolegovia. Je mi ľúto, viac času nemáme. Pán kolega Nika. Ďakujem pekne. Dobré odpoludnie, pán eh, podpredseda. Ďakujem vám za to, že ste prezentovali na tému ocel. Avšak musím povedať, že možno sme ešte príliš eh, takí hamliví v tejto oblasti. Uh, Antidumpingové konania sa teraz skracujú o dva mesiace v USA, ale dohromady trvajú dva mesiace takéto konania, čiže treba postupovať rozhodnejšie. Keďže aj kolegovia z rumunského senátu sú tu prítomní, ja chcem povedať, že Rumunsko nemá projekty, ktoré by mohlo nahlásiť do FC tí, ktorí sú dnes vo vláde, nie sú z rovnakej politickej rodiny ako tí, ktorí príjmajú rozhodnutie v Európskej komisii. Napriek tomu je Rumunsko tretia najväčšia európska krajina, preto by som rád počul vašu reakciu. Ďakujem, hovorí predsa pán Levandovský. Ďakujem, pán komisár. Vážim si vaše úsilie keďže sa FC. A rád by som poznal profil projektov FC, pokiaľ ide o riziko v porovnaní s projektmi eh, Horizontu 2020, aká je geografická distribúcia projektov, ale vo všeobecnosti aký je taký zoznam želaní podnikateľského sektoru v Európe, čo by chceli uh, mať. Určite e, na popredných miestach je vždy tá legislatívna neistota, potom nejaké daňové režimy a ceny energii. Takže e, ak chcete byť skutočne zodpovedný voči nášmu priemyslu, treba urobiť oboje. Jednak poskytnúť prístup k financiám, ale e, mať aj re, teda legislatívnu istotu. To je ešte dôležitejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Blanko López. Ďakujem pekne pán podpredseda. Oceliarský sektor je jasne ohrozený a ohrozený je dumpingom, ale aj výrobou v niektorých krajinách, kde um, environmentálne pravidla nie sú také prísne a treba prieť rozhodnutie. aby som vás chcel poprosiť, aby ste boli ambicioznejší. Nemôžeme povedať, že priemysel je dôležitý a nebudeme ho chrániť. To jednoducho nejde dohromady. Takže v každom prípade potrebujeme rozhodnutie a prosím vás o oficiálne e, vyjadrenie, e, pokiaľ ide o možnosť prijatia antidumpingových opatrení No a eh, aby sa na vonkajšej hranici EÚ robili len minimálne eh, prispôsobenia, ako sa pokrapo postupuje proti dovozom ocele. Oceliarský priemysel je veľmi dôležitý. 60 tisíc pracovných miest eh, je to iba v Španielsku 14 miliard eur. Takže je nevyhnutné prijať opatrenia a chrániť tento sektor najlepšie už zajtra. Ďakujem pekne. Debaker. Debaker, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mám dve otázky e, komisár by mohol povedať niečo viac o tom, aký je dopad menovej politiky na rizikový profil projektov, ktoré sú e, vo výbere. A dnes e, máme úrokové sadzby takmer na nule. No a možno je tu prenos rizika na taký druh projektov, kde mohla zasiahnuť ECB a tak ďalej. Druhá otázka špecificky k FC. Uvádzate, že dve tretiny projektov e, sa priamo venujú výskumu a vývoju, čiže vidíme tu určitý posun teda od toho základného výskumu e, skôr k výskumu e, trhovému. Máte teda nejaké cifry, ak dve tretiny do výskumu a vývoja, aká je úroveň tých projektov, ktoré sa financujú? Ďakujem. Páni Kirten Darling, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pán podpredseda komisie. Na rozdiel od toho, čo tu zaznelo, ja vítam eh, akčný plán pre ocel a takisto som privítala aj ten predošlý a naozaj by som chcela vidieť, že by tá akčná časť toho akčného plánu sa konkrétne začala realizovať a myslím, že zajtra na Európskej rade, rade naši šéfovia štátov a vlád budú mať možnosť prijať nejaké rozhodné e, kroky. A súhlasím s vami, že v rade sa musí e, dať, musia dať veci do pohybu, mm, určitá modernizácia, ktorá bola roky zablokovaná. Mali by sme naozaj poukázať prstom na tie vlády, ktoré to naďalej e, blokujú, vrátane strane vlády Spojeného kráľovstva, keby oni sa posunuli vo svojom stanovisku, tak celý tento balík by sa mohol e, posunúť ďalej v legislatívnom procese. A je to ironické, pretože Spojené kráľovstvo je jednou z krajín, ktorých sa, ktorých sa oceliacká kríza dostkla najviac. E, prišli sme o 6 tisíc ďalších pracovných miest na severe Anglicka, čo je absolútne devastačné pre našu regionálnu ekonomiku. A zároveň, a tu je moja otázka, zároveň E, do európskej ekonomiky e, prichádza e, teda ocel za dumpingové ceny do, a USA uplatňuje antidumpingové opatrenia a tieto opatrenia, keď sa naposledy uplatňovali v USA, tak sa podarilo ich zrušiť len na, vďaka zásahu Európskej komisie. E, spomeniete toto voči americkým orgánom, e, e, postavíte sa za oceliarstvo v Spojenom kráľovstve, pretože my a kolegovia z lejbristickej strany veľmi e, intenzívne bojujeme e, za to, aby sme ukázali, že zotrvanie v EÚ je veľmi dôležité pre náš oceliarský priemysel a to je jasný príklad toho, že keď budeme držať spolu, dokážeme hájiť záujmy nášho priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kochliček náš nový poslanec. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky. Prvá sa týka oceliarní. V Českej republike som ja pred 20 rokmi sám riadil malo oceliareň, dnes je zavretá Bytkovice, veľká oceliareň končí, koksárne majú problémy s výrobou. To je prvá otázka, tak čo s tým môžeme urobiť? Obrovská nezamestnanosť vyplýva z toho. Po druhé, energie. Obnoviteľné zdroje a vodíkové hospodárstvo. Pán kolega, podpredseda komisie, mohli by ste nám povedať, ako sa vyvíja program na zavedenie vodíka, výroby a použitia. A čo sa týka energie, Polsko zavedlo oddelovacie transformátory na vysokom napätí. Česká republika to pripravuje, pretože chýbajú platby za prenos energií, ktorá dochádza zo severného e, Nemecka na juh cez územie Českej republiky alebo Polska a iba tieto platby by to mohli vyriešiť. V priemysle sú platby za energie na tretinu rezervovaný pri konštatínové maximum a odobrané kilovaty dnes sa v Čechách snažia podobne niečo zaviesť aj pre tých najmenších odberateľov. To je škandálne, škandalózne a podarilo sa nám to na dva roky oddialiť. Aké stanovisko má k tomu komisia? Ďakujem, pani Pirkonen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, som rada, že vás tu opäť vidím vo výbore ITRE. Najprv niekoľko pripomienok a potom otázka v prvom rade. Usmenenia komisie na zabezpečenie oceliackého priemyslu sú významné a dôležité. A druhá vec, obehová ekonomika, je jedna z najdôležitejších e, priorít komisie na tento rok. E, dnes predpoludním sme tu začali rozpravu na túto tému. Je dôležité, aby sme si vedeli stanoviť ciele, aby tu boli stimuly pre podniky e, pristúpať k inováciám, aby využívali materiály novým spôsobom. Dobré je, že takto sa zameriava aj komisia. Moja hlavná obava eh, sa týka inovačného prostredia v Európe. Ehm, Znepokojuje ma, že nie sme dostatočne otvorení inováciám a týka sa to aj vzdielanej ekonomiky. Tieto nové podnikové modely, modely podnikania. Niektoré ehm, miest, mesta bránia napríklad Airbnb alebo Uberu, aby tam eh, prevádzkovali a komisia eh, vytvorila nový rámec pre tú vzdialenú ekonomiku a ja by som sa teda opýtala, ako to celé funguje. Je to pre nás dôležité, aby sme dokázali udržať jednotný trh. Ďakujem pekne. A... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som uh, takú krátku pripomienku Dali ste nám tú správu, kde bolo množstvo čísiel, faktov, e, tisíce toho, miliardy tam toho a nebolo jednoduché všetko si to zapísať, takže e, chcela by som sa opýtať, či by ste nám mohli tú správu dať podrobne a ešte aj nejaké fakty a čísla, pokiaľ ide o to, čo sa deje v EFSI. Nehovorím o tom, čo je na internete, chcela by som nejaké čísla, nejaké posudky, Mm, bez posúdenia rozpočtu ťažko vedieť, že či to, čo robíme, naozaj sa uberá správnym smerom. Takže chceli by sme eh, to nejako posúdiť. Čo sa týka projektov výskumu, ktoré sú skutočne eh, dôležitou témou, tam potrebujeme mať ten správny rozmer pretože, a rozsah, pretože máme 7-ročné obdobie a môže tu byť riziko, že k tomu pôjdeme veľmi šokovo, budeme to v podstate tak nejako roztrieštenie riešiť a nebude to zamerané, niečo bude e, prístup e, malých a stredných podnikoch výskumu a tak ďalej. Čiže bude to také e, málo pre, pre mnohých a niektorí sa dostanú do tej prvej fázy, nedostanú sa k druhej fáze. Takže nemôžeme nechať stralo projekty, ktoré by sa mali dobre posúvať. Ďakujem. Pani Terky, ďakujem pán predseda za slovo. Ďakujem pán podpredseda komisie, že ste sem prišli. Dnes som čítala vaše interviu v novinách Leko a podľa francúzskej verzie vláda môže zohrávať úlohu, ale e, na ťahu sú súkromí investori. Čiže žiadny projekt zatiaľ FC nefinancuje v Grécku. Čiže moja prvá otázka je, či plánujete začať kampaň e, týkajúcu sa nedostatku informácií, aby ste povzbudili malé a stredné podniky a súkromných investorov aby sa e, dostali vôbec k tomuto Európskom fondu pre strategické investície. No a potom tie komplementarity. Nedávno ste zverejnili nejaké usmernenia týkajúce sa komplementárnosti medzi FC a kohezným fondom a štrukturálnym fondom a chcem sa opýtať, či takéto komplementarity môžu byť prispôsobené tak, aby pomohli rozvoju inovácií alebo aby to pomohlo aj na tie e, zariadenia pre utečencov v krajinách, kde je to už naozaj na limite. Ďakujem. Pani Werner. Pán podpredseda. Pár pripomienok e, na Margo Číny. Agresívna hospodárska expanzia Číny e, je niečo, čo mnoho výrobky v priemysle vnímajú ako ohrozenie nielen v oceliarstve, ale aj v železnice, v solárnej energie. Všetky mm, odvetvia, ktoré sú e, orientované na export, komisia zareagovala, čo je dobré, ale myslím, že nemôžeme iba reagovať, musíme začať aj konať. A som presvedčená, že preto potrebujeme e, mať sformulovanú priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria aj na to, ako si zachovať e, e to hospodárstvo, túto hospodárskú hĺbku v Európe. Čiže o, o, o, pýtam sa, či bude také nejaké oznámenie na e, zabezpečenie koherentnej priemyselnej politiky v Európe a e, či sa vrátite k tomu 20-percentnému cieľu a potom mám ešte otázku k oceliarskému priemyslu. Myslíte si, že e, toto odvetvie sa dokáže vymaniť z krízy, ak sa, tak povedec naozaj e, doťahujú len nejaké skrutky No a e, otázka na komisiu. Myslíte si, že ste vyčerpali už všetky možnosti, aby ste pomohli tomuto odvetviu prekonať krízu? Ďakujem pekne. Pán kolega Zorinio, ďakujem pekne. Pán komisár, ste komisár pre budovanie kapacity a pra, za, pra, e, zamestnanosť chceme vytvoriť pracovné príležitosti, ale nemáme tu potrebné investície a priemysel je ohrozený. Keď sa pozrieme na našu krajinu v Európskom semestri, vidíme tam tie nedostatky, ktoré k tomu vedú. Potrebujeme štruktúrne zmeny v európskej ekonomike. Bez e, takýchto zmien európskej ekonomiky nikdy nedokážu napraviť tieto e, makro nerovnováhy, ktoré tu existujú. Mnohé návrhy zo sebou prinášajú nerovnováhu a upevňujú túto nerovnováhu. Máme tu taký začarovaný kruh eh, eh, schudobnenia namiesto eh, toho, tej pozitívnej špirály rastu ekonomika a rast sa nedá zvládnuť v nejakom krátkodobom horizonte. Ďakujem. Takže, pán popredseda komisie, nech sa páči, máte slovo, môžete zareagovať. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Myslím, že by bolo zmysluplné zoskupiť si tie otázky, pretože nemáme veľa času. Na úvod chcem poďakovať poslancom pani Espiraky, napríklad mm, ktorá pomohla e, šíriť osvetu o tom, čo vlastne robí EFSI, o čom to je, ako sa to dá využiť a ako sa to dá skombinovať e, všetky tieto fondy FC a, a ďalšie. Pretože potrebujeme práve týchto šíriteľov osvety vo všetkých krajinách. Nielen v krajinách, ale aj v regiónoch. Pretože keď sa pozriete na tie krajiny, ktoré ešte nepoužili FC, je to Grécko, Cyprus, Rumunsko, možno ešte niekto. 22 krajín využíva FC. Takže čo momentálne robíme? Naše zastúpenie v týchto krajinách no, intenzifikuje svoje aktivity. Napríklad Miguel, ktorý tu sedí, pracuje v mojom kabinete, bol minulý týždeň v Rumunsku, aby sa z zorganuje rozprával o tom, ako funguje FC, ako je možné skominovať FC fondy. Hovoril aj s bankami. Napríklad, keď sa pozriete do susednej krajiny, Bulharska, tam, že, tam sú štyri súkromné banky, ktoré z FC eh, získali prostriedky, ktoré dajú uh, Eh, ako financie eh, k dispozícii malým a stredným podnikom. V mnohých prípadoch je nedostatok informácií, v niektorých krajinách je nedostatok inšpirácie možno alebo vôle eh, poskytnúť takéto projekty, ale najrychlejší spôsob, ako využiť FC, je vyslať ten odkaz, povedať bankám, že ak chcete eh, lepšie poslúžiť svojim malým a stredným eh, klientom, tak je tu rizikové financovanie momentálne k dispozícii. Čiže súkromné banky robia túto prácu a potom samozrejme potrebujeme dobré projekty, projekty PPP, teda verejno-súkromné eh, alebo súkromné investičné projekty. Krajiny, ktoré najviac z toho získali, Tam sú vždy osoby, ktoré majú záujem o využitie FC. A tie e, vlastne informujú súkromný sektor o tom, že sú tam nové príležitosti. Takže je to možnosť ako pomôcť členským štátom, ale aj regiónom. Ja tiež navštevujem členské štáty, ale, ale tiež príjmam ľudí z rôznych regiónov a stále znova a znova vysvetľujem, ako sa FC dá využiť. Ocel, ďalšia téma. Ďakujem pekne za pripomienky, keď ste povedali, že musíme spojiť sily a musíme presvedčiť členské štáty, aby súhlasili s modernizáciou balíka e, ochranných nástrojov v obchode. Určite vašim vládam odovzdáme ten odkaz, že naozaj nastal čas odblokovať situáciu, pretože inak nedokážeme hájiť naše pozície v globálnom obchode. Zároveň máme tu osvedčenú pravdu, že dumping alebo natojená kapacita nie je jedinou, jediným problémom. Ak porovnáme americký a európsky priemysel, tak americký je podstatne energeticky efektívnejší. Efektívnejšie využíva energie a preto ich výrobné náklady sú nižšie. My musíme povzbudiť náš priemysel, aby investoval do vlastnej budúcnosti. takisto musíme investovať naše vlády, eh, povzbudiť naše vlády, eh, aby sa pozreli na zdanenie energii. Keď sa pozrite na členské štáty, sú obrovské rozdiely eh, v, v zdaňovaní energii alebo v cenách energií. Eh, energetické trhy, to je možno strednodobý horizont, eh, ale je tu mnoho vecí, ktoré sa dá urobiť rýchlejšie, aby sa dosiahli rovnaké podmienky pre všetkých. A podľa mňa tretí pilier investičného plánu je ešte dôležitejší než FC. Tretí pilier to sú projekty jednotného trhu, ale je to aj poukázanie na uh, investičné prekážky v jednotlivých členských štátoch, pretože vo všetkých členských štátoch existujú prekážky a my, sa, my im pomáhame um, rozpoznať tieto prekážky, aby my ich, ich mohli postupne odbúrať. Americká situácia sa od našej odlišuje v mnohých ďalších spôsoboch, ehm, ale žiaľ nemáme čas prejsť to celé podrobne. Je to len oceľ. Rovnaké opatrenia sa dajú použiť na, eh, a uplatniť na iné odvetvia, ktoré sú energeticky náročné. Čiže nesústreďme sa len na oceliarstvo, ale pozrieme sa na budúcnosť tých energeticky náročných odvetví v Európe, pretože potrebujeme výrobu, aj v Európe, aj keď samozrejme sa snažíme pre, eh, prechádzať obehovú ekonomiku. Pani Kalas sa pýtala, ako môžeme zaručiť, že peniaze sa nepožijú na výskum a vývoj. No nikto to nevie zaručiť. Niekedy je príliš jednoduché ukrojiť z výskumu a inovácií a vývoja namiesto nejakých iných nákladov, pretože je to nehmotné, nehmatateľné. Ale určite v tomto výbore je množstvo ľudí, ktorí by eh, si zvolili možno trošku iné priority. To poradné stredisko funguje celkom dobre, máme tam 90 e, žiadostí a dve tretiny žiadostí sú zo súkromných podnikov, ktoré chcú e, radu v tom, ako využiť fondy EÚ alebo ako zlepšiť kvalitu svojich projektov. Takže to stredisko, zdá sa, funguje celkom dobre, ale predsa len e, treba to ďalej šíriť. O pár týždňov budeme mať ten projektový portál. Tá myšlienka je od investičných bankárov súkromných, ktorí povedali, že sú schopní a ochotní viac investovať, investovať do európskej infraštruktúry a je ťažké nájsť dobré projekty z rôznych regiónov, tak si povedali, že prečo nevytvoriť taký nejaký, e, takú nejakú európsku stránku, kde by mohli sa tie projekty zaregistrovať, oni by si ich tam našli, takže to sa o pár týždňov spúšťa. Vieme, že sú tam peniaze, na eh, reklamu v podnikateľských magazínoch, na web stránkach. A opäť potrebujeme vašu pomoc. Ak uvidíte, ako to funguje, eh, informujte o tom vo svojich regiónoch, vo svojich médiách, v súkromnom sektore. Čiže ak chcete, aby tu bola lepšia konkurencia medzi finančníkmi, ktoré budú financovať vaše projekty, pošlite, pošlite svoje projekty na komisiu a my ich dáme na web stránku pozrite sa na to, čo je otvorené. Keď to, keď to bude fungovať, tak sa na to pozrite a teda šírte to ďalej. Multiplikačný efekt teda je na strane projektov možno uh, vyšší než na, uh, teda uh, som presvedčený, že 2,2 miliardy z horizontu 2020 pre FC viac pomôže výskumu než 2,1 milióna, aj keď by sa to využilo na základný výskum na univerzitách, vtedy by to bolo 2,2 na základný výskum a teraz sa tie prostriedky využijú viac na aplikovaný výskum. Taká je pravda. Všetci sme vedeli, že sa to stane, ale objem inovácií a financovania inovácií je teraz vyšší. E, sú tam samozrejme pozitívne a negatívne stránky, podľa toho, čo vy považujete za najdôležitejšie. ETS, yes. Uh, there's a proposal which you know. Uh, e ETS je tu návrh, ako viete, že obchodovanie a ETS sú úzko prepojené. Čím čistejšia bude klíma, tým vyššia miera produkcie sa bude odhrávať v EU. No a ETS to je naozaj hracie pole. No a myslím si, že by sme mohli vybudovať ETS rôznymi spôsobmi. Existuje veľa ďalších sektorov, iných než len noceliarstvo ktoré čelia globálnej konkurencie schopnosti, kde sú ceny nastavované globálne a ktoré sú rovnaké situácie ako oslárstvo. Hovorím o keramike, celulózkach, ďalších sektoroch. Takže naozaj musíme pristúpiť ku kompromisu. Je to vo vašich rukách a v rukách rady. E, rozhodnete, aký je ten vhodný kompromis. Avšak dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť zodpovedný kompromis v tom duchu, že široký počet ťažkého priemyslu ostane v Európe. Potom je to udržateľnosť projektov. Nemôžem veľa povedať ku kvalite jednotlivých projektov, pretože, ako viete, komisia projekty nevyberala. Sľúbili sme a ten sľub sme dodržali, že nebudeme zasahovať do výberu projektov. Hodnotiaca tabulka predstavuje prácu investičného výboru, ktorý vyberá projekty e neskôr podá správu nám a potom Európskemu parlamentu o svojej činnosti. A bude to naozaj hĺbkové hodnotenie výsledkov Teraz je možno trošku skoro o tom hovoriť a nechcel by som sa vyjadrovať k proje- jednotlivým projektom. No a potom geografická spravodlivosť. Najväčší užívateľia či beneficienti EFSI sú Taliansko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Nespamätám si, v akom poradí. No a ako som povedal, je tu naozaj 22 členských štátov, ktoré využili EFSI. Máme však aj problematické krajiny. A preto on a ja a ľudia z EPI e, EIP, e, e pardon, pomáhame e, členským štátom a naozaj otvorene hovorím, že potrebujeme vašu pomoc. Pokiaľ potrebujete akékoľvek informácie, tak my vám ich poskytneme. Môžete používať aj naše zastupiteľstvo v jednotlivých členských štátoch. môžete organizovať eh, podujatia pre podnikateľov, pre investorov, aby ste šírili osvetu. Napríklad v Grécku som rád, že sa nám podarilo eh, zintenzívniť našu prítomnosť. Je dôležité o tých projektoch hovoriť, ďalej ich definovať. Avšak musíme sa sústrediť na súkromný sektor viac ako na vládu. No a napríklad v tom Grécku som sa stretol s mnohými priemyselníkmi a podnikateľmi a za každým, keď o tom keď prvýkrát počujú, že nepotrebujú schválenie vlády, pokiaľ chcú e, financovanie z FC, tak sú vždy prekvapení. Vždy je to pre nich novinka. Čiže je tu naozaj ešte veľa práce, čo nás čaká. Potom máme vynikajúcu web stránku o FC, tam je každý jeden projekt. Keď promujem FC, tak si pomáham práve týmito projektmi, pretože to tiež prispieva k šíreniu informácií, keď hovorím o tom, čo robili ostatní. Takže to by sme mali využívať. Platformy. Existujú dve alebo tri platformy a to je jedna z pozitívnych víziev. Ak by som mal viac času, vysvetlil by som podrobnejšie, o aký, aké platformy máme kde sa pokúšam maximalizovať počet platform, aby ich bolo čo najviac naozaj, pretože to je spôsob, ako používať e, financovanie FC na menšie projekty. Pokiaľ ide o kolaboratívne hospodárstvo či podnikanie, tak vypracujeme usmernenia k tomu, ako sa budú uplatňovať pravidla EÚ v prípade takéhoto kolaboratívneho hospodárstva, pretože to je veľmi dôležitá oblasť A ja chcem byť v tejto otázke na tej správnej časti e, histórie. Takéto typy podnikania sa totižto dostávajú na náš trh, či sa nám to páči alebo nie a musíme akurát zvážiť nejaké opatrenia, ktoré sme zaviedli pred pár rokmi, ktoré pro, protirečia aktuálnym dnešným podnikateľským modelom, tak sa musíme zamyslieť nad tým, čo chceme dosiahnuť. Podporiť nový rast alebo staré regulačné prostredie. Po, preto si musíme objasniť situáciu a, ne, a taktiež členské štáty musia zvážiť, či by bolo rozumné nahradiť niektoré opatrenia, ktoré likvidujú nové podnikateľské modely. No a na záver, e, pardon, menová politika na základe tejto, tu sa znižujú náklady požičiek z nástroja EIP, takže to je v tejto, alebo teraz z tohto, v tejto oblasti asi všetko, čo k tomu môžem povedať. Takže toto je na teraz odo mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky, vždy som vám k dispozícii. Pošlite mi správu, môžeme sa stretnúť a prosím, pokračujeme v tejto spolupráci. Ďakujem pekne. A ja vám veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda, a ďakujem aj tiež za váš horizontálny prístup. Taktiež to platilo aj na úrovni našich poslancov. Ako ste si určite všimli, chceli sme hovoriť s vami o všetkých témach, nielen o FC, čo je možno tá najdôležitejšia téma, avšak chceli sme hovoriť tiež o zjednoduchovaní, o oceliarstve, o horizonte 2020 ETS, o probléme s Čínou, o konkurencii Spojených štátov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je naozaj zásadné, aby sme sa s vami stretli znova, pretože sme e, neukončili svoju ťažkú prácu a naozaj sa vám chcem poďakovať za to, že ste e, medzi nás prišli na túto diskusiu. Uh, dear colleagues, we go to the... Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu programu číslo 8 nástroje správy na jednotnom trhu. Čo je tu najdôležitejšie? Zjednodušiť život podnikateľom a priemyselu. Je to naozaj vzrušujúce pomáhať zjednodušovať život podnikateľom a priemyslu pretože to naozaj vôbec nie je jednoduché. Hello, easy, easy life is not easy question. Easy life for, for our business and industries. Uh, the presentation will be given by director Máme tu pani riaditeľku Valentínu Superty z Európskej komisie, ktorá uvedie prezentáciu, je z generálne ťostva Growth, pretože iste, keď hovoríme o konkurencii, konkurencie schopnosti, o investíciách, a raste a vytváraniu pracovných miest. Takže z tohto dôvodu nás veľmi zaujíma vaša správa. Či nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludne všetkým. Všetkým váženým poslankyňam, poslancom. Je to pre mňa naozaj česť a potešenie, že tu môžem byť, najmä po úvode tak dôležitého zástupcu Európskej komisie, takže sa mi teraz musím snažiť, aby som aj ja dostala vašim očakávaniam. No, na úvod by som možno sa stručne predstavila. Som Valentina Superty, riaditeľka na DG Growth. Mám na starosti záležitosti, ktoré máme dnes na programe, nástroje jednotného trhu. Je tu so mnou Laurence Richemont, ktorá je zodpovedná za útvar chcem vám povedať, prečo ma tak veľmi teší, že tu s vami môžem byť. Presne preto, čo ste práve povedali, pán predseda. Na jednej strane je mimoriadne dôležité, aby jednotný trh, ktorý je motorom rastu a pracovných miest v Európe, je dôležité, aby fungoval efektívne a jednoducho. No a to sa ale ľahšie povie, než urobi. Pokiaľ ide o šírenie osvety, Chcela by som vás poprosiť vašu podporu, pokiaľ ide o tieto nástroje. A o tých chcem hovoriť. V dnešnej dobe máme v Európskej komisii k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré slúžia práve účelu zjedno, zjednodušovania životu podnikom a chcela by som zdôrazniť, ide najmä o malé a stredné podniky a občanov Európy. O čom teda hovoríme, aby to bolo jasné? Nehovoríme o štandardných právnych predpisoch týkajúcich sa vnútorného trhu, čiže nie je to smernica o zdravotníckých pomôckach či smernica o bezpečnosti hračiek. Nie sú to tie mnohé časti právnych predpisov, ktoré všetci poznáme a nie je to o postupoch presadzovania legislatívy. Čiže hovoríme reálne o tom, aké existujú praktické nástroje, ktoré môžu využívať podnikatelia aj občania a vďaka ktorým bude jednotný trh reálne fungovať. Nechcem vás nudiť, naozaj vám len stručne nastrelím, o aké nástroje ide. Takže v prvom rade hovoríme o informovaní občanov o pravidlách jednotného trhu, ktoré sa uplatňujú v Európe. Máme nástroj, ktorý sa volá Your Europe Advice. Ten má poskytovať informácie bez žargónu v mnohých jazykoch a to všetkým občanom. No a chcela by som zdôrazniť, že práve malé podniky, pretože malé podniky nemajú E, prostriedky na to, aby sa oboznámovali s pravidlami, pretože napríklad nemajú peniaze na právnikov, ktorí by im to vysvetlili, tak práve im chceme poskytnúť a nástroje a informácie o jednotnom trhu. Potom hovoríme o prepájaní úradov členských štátov a komisie pri implementácii právnych predpisov. O čo tu ide? Volá sa to EIMA, je to informácia informačné IMS, informačné systémy manažmentu. Je to naša databáza, ktorá sa používa na implementáciu desiatich právnych predpisov, vrátanie presovania pr- pracovníkov, smernice o službách, či smernice o kultúrnych e, produktoch. Každopádne je to informačný nástroj, ktorý slúži na to, aby uľakčoval výmenu informáciu medzi relevantnými orgánmi členských štátov pri uplatňovaní európskych právnych predpisov, unijných predpisov. No a potom ďalšia vec, ktorú zrejme poznáte, ak nie, tak je to pre mňa veľký deň. Tá štvrtá vec je Solvit. Čo je to Solvit? To je mechanizmus, sieť, medzi orgánmi členských štátov a komisiou a cieľom tu je pokúsiť sa vyriešiť spory. Čiže ak dojde k nejakému problému, e, v zákonoch týkajúcich sa jednotného trhu, tak čo robíme? Pokúsime sa nájsť riešenie prostredníctvom Solvit, vyrieš to a ubezpečíme sa, že sa do toho zaangažujú, vyberiem si príklad, poľské aj nemecké orgány, aby tieto orgány sa pokúšali ten spor vyriešiť medzi sebou a nebude musieť dojsť k formálnemu e, stianiu. Čiže čo je na tom atraktívne, že je to neformálny mechanizmus na riešenie sporov. Ďalej, hovorili sme o tej hodnotiacej tabuľke. Čo je to? Je to mechanizmus, vďaka ktorému dokážeme porovnať výkon členských štátov, pokiaľ ide o pravidla týkajúce sa jednotného trhu. Čiže vieme, komu sa darí, komu sa darí trochu menej. Budem hovoriť naozaj stručne, pretože máme video, ktoré zrejme oveľa lepšie ako ja vám bude to uh, vedieť povedať takým priateľnejším, vizuálnejším spôsobom, o aké nástroje ide. No ale čo by som vám chcela povedať, že my v komisii aj v členských štátoch sme si vedomi, že tieto nástroje fungujú naozaj veľmi dobre. Avšak myslíme si, že by bolo lepšie, aby ich ľudia lepšie poznali. Preto sme tu. Dúfame, že práve vy, pretože máte široké kontakty s vašimi voličmi, tak vám sa podarí rozšíriť informácie o existencii týchto nástrojov. Taktiež by som ešte chcela zdôrazniť, že tieto nástroje sú relevantné v prípade niektorých dôležitých e, iniciatív komisie, napríklad digitálny jednotný trh a stratégia jednotného trhu. Prečo? Preto, že niektoré tieto nástroje môžu byť relevantné, keď sa hovorí o tej Digital Single Gateway. Ako viete, to je jednotný digitálny vstup, vstup pre všetky oblasti týkajúce sa jednotného trhu. No a potom je tu Solvit. Solvit sa uvádza v jednotnej strat- pardon, stratégii jednotného trhu a taktiež sa nachádza v záveroch Rady pre konkurencieschopnosť z konca minulého roka. No a samozrejme víza, pre ktorú stojíme my, je teraz ďalej zlepšovať využívanie solvitu, propagovať ho a ubezpečiť sa o tom, že jednotný trh reálne funguje bez toho, aby sme sa museli, museli púšťať do zdlhavých nákladných postupov. Takže toto by bolo odo mňa všetko. Ak súhlasíte, môžeme si pustiť video. No a samozrejme potom, ak budete mať otázky, tak na nich veľmi radi sa pokúsime odpovedať. A prosím, pomôžte nám, šírte toto posolstvo. Ďakujem pekne. Chcel by som vás teraz poprosiť, aby ste si pozreli film, nech sa páči.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 Okay. Ďakujem pekne, takže to je všetko. Áno. Nech sa páči kolegovia, môžete klásť otázky. Chcel by niekto niečo povedať? Pán kolega Rubik. Yes, many thanks. Uh, ich glaube, uh, Ďakujem. Uh, pre nás je veľmi dôležitá lepšia komunikácia s občanom a zaujíma ma, či existuje nejaká štatistika zo sociálnych médií, koľko ľudí chodí na tieto stránky, ako sa zaujímajú občania, máme o tom štatistiky, v ktorých štátoch sa nevyužívajú tieto služby. My sme vo vedeckom výbore Európskeho parlamentu teraz vyvinulý projekt Silos and Pipe Strategies, kde skúmame komunikáciu v rámci EÚ a, a vlastne skúmame, kde sa príliš málo komunikuje a ako sa komunikuje. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kohliček. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Veľmi často sa ľudia stiažujú na priveľkú administratívnu záťaž. častokrát hovoria o tom, že existuje nerelevantné administratívne bremeno. Chystáte sa prijať opatrenia, vďaka ktorým by došlo k zníženiu tieto administratívnej záťaže. Ďakujem pekne. Pán kolega Kalde. Ďakujem, ja už istý čas som hovoril že európske inštitúcie majú najhorších, najhoršie PR agentúry na svete, pretože robíme naozaj úžasný kus práce, avšak všetci nás veľmi často kritizujú a táto situácia, e, buď sa na ňu vôbec nereaguje, a preto musíme sa spolahnúť na seba samých, chceme takéto posolstva šíriť. Naozaj sa vám chcem poďakovať za to video kde sa ukazuje, čo Európska únia robí. A takýchto vecí by som chcel vidieť viac, najmä pokiaľ ide o Solvit. Keď vidíte tie čísla, tak vidno, že tu naozaj bola odvedená dobrá robota, že sa pomohlo veľa ľuďom, ale koľko občanov v skutočnosti vie, že takéto niečo vôbec existuje? Musíme sa pozastaviť nad tým, ako toto ako posolstvo rozšíriť. Jedna vec je robiť pekné video, avšak druhá vec je, aby ľudia o tom vedeli. Takže aký je plán? Vstávať. Na tomto veľmi dobrom kroku, aby sme naozaj komunikovali k ľuďom, e, ľuďom tie reálne fakty e, v porovnaní s tým, čo robia médiá, ktoré uvádzajú len fiktívne záležitosti týkajúce sa EÚ. Ďakujem pekne, pán kolega. Chcel by sa ešte niekto ďalší ujať slova? Tak možno ja sa vás, položi- pardon, sa vás opýtam skôr všeobecnejšiu otázku. Pán komisár Barnier pred pár rokmi, možno tak pred 7 rokmi, nastúpil na mandát v Európskej komisii. No a mal tú predstavu 12 podnikov na vnútornom trhu. No a naša téma je vlastne jednotný trh, čiže nástroje správy jednotného trhu. A neriešime tu reformy v rámci členských štátov. Týka sa to jednotného trhu. A to bol teda... To bola myšlienka pána Barniera. E, bolo tu tých 12 podnikov. A mohli by ste nám prosím povedať, O ktoré z týchto 12 sa zaujímate vo svojej správe? Pretože ste hovorili o, o, o ochrane ochrane duševného vlastníctva. Pán komisár mal viacero týchto odvetví, ktorým sa venoval. Možno bude pre vás ťažké toto zodpovedať, ale pre nás je to zaujímavé. Je to jednoduchá otázka. Ako sme na tom, pokiaľ ide o tých 12 krokov smerom k jednotnému trhu? Pred 7 rokmi sme zaznamenali asi 150 problémov v jednotnom trhu a ako vy z vašej perspektívy tieto problémy vnímate? Hovorí sa tu o podnikoch, priemysle a o tom, aby sa im zjednodušil život. Možno pokiaľ je to príliš zložitá otázka, tak sa tomu môžeme venovať neskôr. Takže, prosím, nech sa páči, môžete odpovedať. Téma je zaujímavá aj relevantná. Ďakujem za otázky. Počujete ma? Dobre, teraz to funguje. Pokúsim sa odpovedať čo najlepšie. Takže čísla. Ďakujem za túto otázku. Na prvej úrovni vieme, že tieto nástroje sú veľmi úspešné. Ja vám môžem po zasadnutí ukázať všetky čísla, napríklad 22 tisíc e, hľadaní pre e- Europe, Your Europe, IMI, e, umožnil viac ako 10 tisíc výmen informácií. Máme takisto konkrétne čísla pre Solvit eh, a ukazujú, že tieto nástroje sú úspešné a ukazuje, ukazujú, že keď občania a podniky tieto nástroje využijú, tak ich miera spokojnosti je veľmi vysoká. Čiže to je moje, moja východisková výpoveď. No a potom tu máme aj určité výzvy. Prvá spočíva v tom, že tieto nástroje sú veľmi úspešné, keď sa o nich vie, ale otázkou je, koľko občanov v Európe naozaj tieto nástroje pozná a mali by sme byť aj úprimní sami k sebe a priznať si, že tu máme nedostatky. Toto sa ale samozrejme e, videom nedá vyriešiť. E, s tým absolútne súhlasím. Myslím, že všetci si uvedomujú, že keď vášmu výboru parlamentu ale ukážem toto video, to je len jeden zo spôsobov, ako vám veci vysvetľujem a ukazujem a je to súčasť um, našich informačných aktivít. My sme navštívili už vý, uh, e, IMKO, AVKO, uh, a teraz vás. Tu opäť vstupuje do hry ten multiplikačný efekt. Toto nejde, tu nejde len o vás, pán predseda, alebo poslancov. Nie, vy všetci zároveň aj tieto informácie posúvate ďalej. My interne v Európskej komisii optimalizujeme Spôsob, ako tieto veci, tieto nástroje sú propagované na verejnosti smerom k externému svetu. Mali by sme byť trošku modernejší. Povedala by som, že už sme trošku modernejší ako v minulosti. Viac využívame sociálne médiá ako v minulosti. Ja vidím na mojich vlastných deťoch, že časť populácie dnes už používa iba sociálne médiá. Takže tu je veľký potenciál. No a potom tu je ďalšia otázka. Streamlining všetkých nástrojov, ktoré máme, teda ich zefektívnenie, súbežné využívanie, aby to, čo komunikujeme navonok, bolo jednoduché a priame, aby to priamo prišlo k našim občanom. Komisia má jeden vlajkový návrh v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh, ale aj stratégia pre jednotný, pre jednotný trh, to spomínala určite komisárka Bienkovská, keď eh, bola vo vašom výbore To je digitálny jednotný gateway. My pracujeme teraz na, tej, na návrhu, o ktorom ale teraz nemám čas hovoriť a chceme zabezpečiť, aby komunikácia e, medzi komisiou a občanmi a podnikmi, ale takisto aj prístupové body občanov a podnikov k týmto jednotlivým nástrojom, aby tieto komunikačné kanály boli čo najjednoduchšie a navzájom skoordinované. Čiže pracujeme na jednotnom vstupnom bode pre všetky účely vnútorného trhu. Tým som odpovedala ale aj na otázku administratívnej záťaže z časti, myslím. No a ďalšia pripomienka, pán Rybich. Ďakujem za to, že ste to spomenuli, pretože my teraz naozaj začíname lepšie, strategickejšie využívať tie informácie, ktoré dostávame. Cez tieto nástroje dostávame informácie, môžeme pozorovať a môžeme porovnávať a môžeme sa z toho poučovať. Napríklad Solvit Čiže neformálna platforma na riešenie sporov, to je súčasť e, prebiehajúcej práce, ale nie iba samoučelne. My by sme chceli ťažiť informácie z toho, čo vlastne z tej výmeny, ktorá prebieha na Solvite a, a z toho sa poučiť Najmä sa chceme poučiť z tých štruktúrálnych prípadov. To sú prípady, ktoré vlastne štruktúrálne ohrozujú dobre fungovanie európskeho trhu. Takže toľko asi. Um, to ma tak spontánne napadá. A teraz predseda Buzek hovoril o akte pre jednotný trh, o akte o jednotnom trhu a o 12 akčných bodoch. Dva boli splnené a teraz um, priorita ide smerom tých, k tým strategickým bodom. Komisár Barnier bol zodpovedný za jednotný trh, pán Tajany bol zodpovedný za priemyselný sektor a oni oni začali s týmito návrhmi Single Market Act a potom došlo eh, k tomu, že sa zlúčila časť eh, pre vnútorný trh a priemyselný sektor v Junckerovej komisii. Stalo sa z toho jedno portfólio a teraz ten relevantný politický dokument pre zrealizovanie jednotného trhu je Single Market Strategy, teda stratégia pre jednotný trh. To je presne dokument, ktorý teraz by sme mali považovať za referenčný dokument tejto politiky. Komisárka Bienkovská hovorila už tomuto výboru, že teraz máme tri hlavné ciele na vnútornom trhu po prvé viac príležitostí pre podniky a občanov, po druhé modernizácia ekonomiky a priemyslu. To je časť, súčasť stratégie jednotného trhu a tretia vec, konkrétne výsledky priamo v teréne, tak povediac. Dúfam, že som povedala niečo užitočné. Ďakujem, pani riaditeľka. E, sme dnes v kontakte aj s DG Growth. Priamo či nepriamo. Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme za prezentáciu, za video. Ďakujeme za to, že sa snažíte zjednodušiť život priemyselnému sektoru aj podnikom. Budeme samozrejme priebežne sledovať, čo sa deje na DigiGrow. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu pozornosť veľmi srdečne a sme vám kedykoľvek opäť k dispozícii. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Teraz E, nás čaká ďalší bod a to je e, štúdia e, Jana Smita a inštitúcie CE, CSES, Centrum pre stratégiu a hodnotiace služby. Túto štúdiu žiadali koordinátori ITRE minulý rok a cieľom štúdie Industry 4.0 je zanalizovať potreby verejného sektora a čo musí verejný sektor urobiť, aby sa zrealizoval nový priemyselný sektor Industry, 4.0 alebo Priemysel 4.0. Čiže vlastne to je nová podoba priemyselného sektora, ktorá je, našim, eh, ktorá je našou budúcnosťou. Pán Smith, prosím, prezentujte alebo popíšte nám teraz ten problém a povedzte, kam by sme sa mali uberať. A my samozrejme chceme byť v priemyselnom sektore lídrami, takže čo urobiť, aby sme dosiahli ten stav 4.0? Počujete ma? Ďakujem. Mám tu prezentáciu v elektronickej podobe. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Um, thank you very much. Um... Ďakujem. Nemám veľa času na prezentáciu, viem. Takže budem stručný. A prejdem tými hlavnými bodmi a potom ešte ostane nejaký čas na otázky. Takže cieľom Cieľom dnešnej prezentácie je pozrieť sa na politický kontext e, priemyslu 4.0. Aké sú tie hlavné trhy a Ďalšie tri body sú veľmi dôležité. Technologické zmeny, sociálne zmeny a zmeny v podnikateľskej paradigme. Pozrieme sa, aké sú e, v akom stave to je, no a potom hodnotenie a politické dôsledky. Takže aké sú ciele? Chceme prispieť e, k debate o priemyselnej politike. Chceme sa sústrediť na prepojenie medzi digitálnymi technológiami a priemyselnými produktami a službami. Predchádzajúci príspevok sa tiež týkal digitálnych záležitostí. Teraz, čo je vlastne um, priemysel 4.0 a čo si vyžiada tá zmena paradigmy. Takže politický kontext. Priemyselná politika bola dôkladne analyzovaná e, za minulých 60-70 rokov neustále. Rozpoznávame tu dve fázy. Obdobie do 70. rokov bolo charakterizované e, selektívnym zacielením na určité priemyselné sektory. To nebolo vždy úspešné a potom vznikla politika, ktorá sa snažila vytvoriť všeobecne dobré prostredie pre priemyselný sektor. Od roku 2000 prišlo niekoľko iniciatív nové a nových prístupov. V správe sú určité údaje, ktoré ukazujú, že podiel výrobného priemyslu má naozaj odlišné podiely, e, že má odlišné mm, hodnoty No a čo je to priemysel 4.0? Je to organizácia výroby na základe zariadení, ktoré autonómne komunikujú počas hodnot, e, pozdĺž hodnotového reťazca. Tie systémy sú riadené počítačmi a monitorujú fyzické procesy, vytvárajú virtuálnu kópiu fyzického sveta a na základe toho príjmajú rozhodnutia Musia sa splniť niektoré naozaj prísne predpoklady na to, aby to bol priemysel 4.0, čiže určité normy, zmeny v pracovných postupoch a organizácií, e, musí to byť nejaký nový biznis model, musí sa zabezpečiť e, bezpečnosť, ochrana um, duševného vlastníctva a takisto musí tam byť určitá zručnosť a vzdelanosť pracovníkov a určitý právny rámec. Čiže je to koktejl rôznych uh, um, aspektov. No a potom s týmto súvisia pojmy ako internet veci, internet služby a služieb a priemyselný internet. Musíme, musí nám byť jasné, aké sú rozdiely medzi týmito ideami. No a Jeden z prístupov, pôvodných prístupov je prístup hlavných trhov, lead markets. Tam sa koordinuje vlastne politika na strane dopytu, aby sa stimulovali také procesy, ktoré vedú k inováciám. Čiže sa vytvára, vytvárajú sa siete medzi podnikmi a podporuje sa spolupráca medzi podnikmi. E, to sa ľahšie povie, ako urobí, pretože toto si vyžaduje digitálnu integráciu rôznych častí hodnotového reťazca a produktových cyklov, takisto výrobných e, systémov a paliet produktov. No a takisto sa tu musia zaintegrovať do týchto hodnotových sietí malé a stredné podniky. Táto stratégia hlavných trhov sa kombinuje so stratégiou hlavného dodávateľa a potom je to vlastne taká duálna štruktúra. A teraz um, technologická zmena. Mnohé podniky si uvedomujú, ehm, že priemysel 4.0 má výhody, ale veľmi málo podnikov, najmä malých a stredných, je na to pripravených. Sú odlišné názory v sektore na to, do akej miery iné sektory budú môcť byť e, zaintegrované do priemyslu 4.0. Na to nie sú jasné odpovede. Sú tu ďalšie veľké výzvy, ako digitálna bezpečnosť, ochrana duševného vlastníctva, ochrana osobných údajov, súkromného života, operabilita systémov, ochrana životného prostredia, ochrana zdravia a tak ďalej. A to všetko patrí do balíka Industry 4.0. A náklady e, na zapracovanie týchto aspektov samozrejme sa neustále zvyšujú. Viaceré verejné inštitúcie boli vytvorené v štátoch, na to, aby zvyšovali, zlepšovali kybernetickú bezpečnosť napríklad. Takisto vznikajú podporné systémy pre výskum na úrovni EÚ aj členských štátov, ale ešte to stále nie je dosť. A teraz, aké dopady môže mať priemysel 4.0 na spoločnosť? Keď sa pozrieme na spoločnosť ako celok, e, väčšinou mimo toho sektora o tomto nikto nič nevie. Malé podniky a mikropodniky um, to nevnímajú až tak pozitívne. Um, stredné a veľké firmy pozitívnejšie, odbory majú výhrady, sú veľmi zdržanliví. Čiže nie každý sa chce prispôsobiť e, digitálnemu jednotnému trhu. Ale takisto tu chýbajú zručnosti. To je veľmi závažný problém 825 tisíc e, digitálnych špecialistov budeme potrebovať ešte do roku 2020, ak chceme dokončiť digitálny jednotný trh. A okrem toho potrebujeme ďalších odborníkov na priemysel 4.0 a tam sú požiadavky na kvalifikácie oveľa, oveľa vyššie ako na bežných IT e, špecialistov. Nové spôsoby práce e, budeme takisto potrebovať a nové prístupy k vzdelávaniu a k, ku kvalifikácii. Ponuka takýchto služieb, ktoré zodpovedajú 4.0 v EÚ, je nerovnomerne rozložená a nedostatok zručností sa rieši v niektorých štátoch um, imigráciou. A teraz zmena podnikateľskej paradigmy. Tu malé a stredné podniky čakajú veľké výzvy, ak sa chcú zúčastniť na Industrie 4.0, mm, problémy v oblasti nákladov, rizika, zníženej flexibility. Napríklad v Nemecku tisíc podnikov s obratom od 500 tisíc do, do 125 miliónov eur bolo e, preskúmaných a zistilo sa, že pre 35 malých a stredných podnikov digitálne technológie nehrajú žiadnu veľkú úlohu. Medzi malými e, podnikmi tento podiel je 52 Verejný sektor môže pomôcť malým a stredným podnikom prispôsobovať sa, ale um, dôležité je, aby veľký priemysel EÚ zostal konkurencieschopný vo vzťahu s Čínou, USA a Južnou Kóreou. Čiže tieto Ehm, tento typ ehm, práce ehm, a prístupu e, priemysel 4.0 jednoznačne budeme potrebovať. Priemysel 4.0 predstavuje veľký potenciál, môže naozaj byť prospešný pre priemyselný rozvoj, ale zároveň skrýva rôzne rizika a potenciálne náklady, čiže budú ľudia, ktorí na tom budú tratiť, budú ľudia, ktorí na tom získajú a e, budeme sa 10-15 rokov tomu pravdepodobne prispôsobovať. Aké to bude mať politické e, dopady? E, priemysel 4.0 a súvisiace koncepty, respektive pojmy, majú celoeurópsky aspekt. iniciatíve na úrovni EÚ môžu mať a malý úspech a malo by sa v nich pokračovať. Avšak jednotlivé členské štáty musia tiež posúdiť, posúdiť svoje politické pozície, pokiaľ ide o realitu vlastných priemyselných odvetví a ekonomických štruktúr a cieľov Dosť dôležité je, že sú tu ešte určité nedostatky pri, e, pokiaľ ide o tú politiku priemysel 4.0. E, politika sa nevždy koordinuje s e, cieľom teda zamerať sa na ten presne stanovený cieľ. E, Skôr je tu zameranie na stranu technického výskumu, zanedbáva sa ľudský faktor, sociotechnické aspekty, ponuka pracovnej sily a tak ďalej. Takže dúfam, že som e, tú tému príliš e, nezhodil tým, že som to prešiel veľmi rýchlo, e, ale chcel som spomenúť tie najzákladnejšie body a veľmi rád zodpovediem spolu s kolegom na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, hovorí predseda. Práve som dostal uh, takýto dokument, že je to aj na internete. Uh, takže si to môžeme pozrieť e, a tá, aj tam. Máme to všetko pre sebou. Pán Kohlíček, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Štvrtá priemyselná revolúcia to je vlastne cieľ priemyselného sveta na nadchádzajúce roky a je to vec, ktorá je veľmi sporná. Veľa sa o tom hovorí medzi teoretikmi, v treťom svete sú určité zárodky nielen v premyselných krajinách, ale všetci sa zhodnú na jednej veci. Bude to znamenať o mnoho menší počet vysoko kvalifikovaných ľudí, podstatne väčší stupeň automatizácie a podstatne väčší počet ľudí, ktorí budú bez tradičnej práce to je obrovský sociálny problém, ktorý nás čaká. Či sa nám to páči alebo nie. A malo by to byť jednou z hlavných vecí, ktorými sa budeme musieť zaoberať, pretože inak tento konglomerát 28 štátov nemá šancu na prežitie. Samozrejme je... Vypadol mikrofón. Aha, dobre na túto e, záležitosť treba byť pripravený a musíme byť schopní riešiť to, čo by tí e, e, ľudia racionálne mohli robiť. Nie všetci majú 130 e, IQ, aby mohli robiť vo výskume a nie každý je manuálne tak zručný a vie sa zorientovať e, napríklad v nastavení e, strojového kódu, aby mohol zoraďovať robotické centra. A teda je tu problém, a dosť veľký, že akým spôsobom dáme racionálne zamestnanie miliónom pracovníkov, ktorí postupne budú s postupnou automatizáciou liniek v mnohých odvetviach, oni budú strácať svoju súčasnú profesiu a nebudú schopní získať zamestnanie vo výskume, vo vývoji a v ďalších kvalifikovaných odboroch. No a ďalšia otázka. Pred Európou a špeciálne pred EÚ je nová industrializácia, čiže nielen tá hrozba delokalizácie, že nám budú niektoré výroby odchádzať do krajín, ktoré majú nižšie ekologické štandardy a nižšiu cenu práce. V konečnom dôsledku v oceliarskom priemysle sme sa o tom veľa rozprávali v minulom bode, ale aj tu hrozí, že by sme mohli stratiť vedúce postavenie v mnohých technológiách. Vo výpočtovej technike už vidíme, že niektoré krajiny sú zásadne e, v pred nami a mali by sme tento trend včas zachytiť, takže to sú moje otázky, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem, pani Toja. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Nebola som tu počas tej prvej časti, ale to si ešte prečítam. Náš výbor má veľký záujem o to, takže máme seminár, ktorý e, vlastne sa zameriava na e, energetický dizajn. Mnohé otázky mi tu napadli a jedna z nich je, a toto je pre mňa taká zaujímavá vec, Vždy sa snažím sledovať, čo experti predpokladajú alebo predpovedajú do budúcnosti. Ja teda mm, by som chcela vedieť, aká bude zmena, alebo chcela by som vedieť niečo o tej zmene v podnikateľskom modeli mnohých podnikov. Namiesto toho, aby vyrábali výrobky, podniky dnes e, vlastne ponúkajú služby. Ehm, teda máme tu samozrejme auta a e, potom sú tu e, firmy, ktoré ponúkajú služby. Ale môžem sa opýtať, či sa naozaj podnikanie mení, alebo je to iba teoretická zmena, či sa mení teda e, tá povaha podnikania. Vy ako autorita ste možno tak trošku mimo trhu, chcete, aby sa trh vyvíjal, ale ako môžeme postup, poskytnúť e, dobre kvalifikovanú pracovnú silu, čo by, čo by mohol byť zdroj zamestnanosti pre tú pracovnú silu s novými zručnosťami. Sú nejaké miesta, kde už sa takéto školenie, vzdelávanie poskytuje, alebo bude potrebné e, dať sem nejaké nové druhy e, vzdelávania. Ďakujem, pani Kapel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán riaditeľ. Ďakujem za túto veľmi rozsiahlu štúdiu na tému Priemysel 4.0. Čo sa to týka väčšiny tém, s ktorými sa zaoberáme v našom výbore, pokiaľ ide o digitalizáciu, a um, to má samozrejme svoj dôvod, prečo e, vás výbor požiadal, aby ste sa videli konkrétne k tejto téme. Spomenali ste tri dimenzie, zmeny v priemysle 4.0, teda technologická zmena, sociálna zmena a hospodárska zmena paradigiem. Ja by som to takto rovnako mm, vyzdvihla. Spomínali ste, že vidíte tú technologickú zmenu. Napríklad včera začala, začal veľtrh CeBIT a všetko, ide, všetko sa točí okolo internetu vecí, ide o e, cloud computing a potom e, sa dostaneme k tej spoločenskej zmene, sociálnej zmene, ako spomínal kolega, že mnohí s tým označením 4.0 vlastne nevedia, čo si počať. A to píšete aj vo svojej štúdii, že to veľmi technický pojem. E, bolo to iniciované, aby tu vznikla nejaká špeciálna platforma pre digitalizáciu nemeckých stredných e, podnikov, tak ako ste to uviedli, ale dnes sa to vlastne týka pracovného a súkromného života väčšiny ľudí. Takže mm, dochádza tu aj k tej spoločenskej zmene, sociálnej zmene, ako hovoríte. A to má samozrejme aj e, prinášať nové požiadavky do pracovného života a e, očakávame teda nové zručnosti od ľudí, aby s touto digitálnou zmenou a technologickou zmenou dokázali držať krok. A vieme, že celá tá oblasť digitalizácie má obrovský potenciál rastu pre Európu, možno nejakých 400 miliard Eh, ďalší rást, ak eh, by sa naozaj realizoval digitálny jednotný trh, takže mohlo by tu vzniknúť mnoho nových pracovných príležitostí a celá tá oblasť eh, informačných komunikačných technológií rastie o mnoho rýchlejšie než tradičné odvetvia hospodárstva. Takže z tohto pohľadu je naozaj veľmi dôležité, aby ste nám to priblížili. A ako ste hovorili, malé a stredné podniky vlastne 35% ich sa necíti dotknutých e, touto, týmto priemyslom 4.0, to vychádza aj zo správy komisie. Napríklad e, prienik malých a stredných podnikov do online obchodovania je veľmi nízky, je tu obrovský potenciál, teda a na to sú potrebné tie platformy, ktoré ste uviedli vo svojej štúdii. Ale ja mám teda aj konkrétnu otázku práve som bola v Hongkongu a vy ste spomínali prípadovú štúdiu vo svojej štúdii, teda prípadovú štúdiu 5, to je Čína. A v tejto prípadovej štúdii ste vyzveli dva body a síce e, dve hlavné iniciatívy e, Číny, Internet Plus a Made in China. Viete, že e, Čínsky ľudový kongres teraz schválil nový 10-ročný plán. Čína bude tvoriť e, bude teda Čína vyškrtne mnoho pracovných miest vo výrobnom sektore, prejde do sektora služieb. A ja by som teda chcela vedieť, ako to zahrňate do úvahy e, e, alebo ako zohľadňujete ten, to v prípade toho Internet Plus a Made in China, čiže súvis týchto, tohto servisného z týchto servisných odvetví, odvetví služieb a digitalizácie. Predseda, ďakujem. Ešte niekto sa hlási o slovo? E, ja by som sa tiež opýtal krátku otázku. Pre nás by bolo zaujímavé poznať rozdiely z tohto pohľadu robotiky, priemysel 4.0, teda rozdiel medzi našim kontinentom a USA, Japonskom. Južnou Koreou, Hongkongom, Tajvanom, Singapúrom a kde sa nachádzame vo všeobecnosti. Taká všeobecná otázka, kde je Európa, e, čo robíme, naozaj zaostávame za globálnou ekonomikou, alebo sme skôr e, priekopníkmi Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vaše otázky. Veľmi relevantné a vzhľadom na e, obmedzenia týkajúce sa našej správy nemohol som všetko uviesť e, vo svojej prezentácii. Určite ľudia hovoria o štvrtej priemyselnej revolúcii. My, ja osobne, nemám ten nejaký definitívny názor, či toto je štvrtá priemyselná revolúcia, revolúcia alebo nie. Ja si myslím, že nie je podstatné, či to má nejaký, nejaké označenie, eh, alebo aké označenie to má. Určite niečo sa deje. A keď eh, sa na to pozrieme z pohľadu priemyselných revolúcií, tak zaujímavé eh, niečo, na čo sa často zabúda, mm, na čo zabúdajú tí, ktorí prepagujú tú štvrtú priemyselnú revolúciu, je, že vždy, keď dochádza k priemyselnej revolúcii, tak miesto E, tých vedúcich odvetví sa mení. Čiže, ak je to štvrtá priemyselná revolúcia, znamená to tiež, že mm, zmenia sa lídry v priemysle na svete, tak ako to bolo v minulosti? Neviem. Keby som vedel, asi by som vedel, kam investovať. A to je taký, keby som mal peniaze. E, je to určite teda zaujímavá vec, je tu ehm, množstvo kontroverzných e, aspektov. Kľúčové v tejto súvislosti sa zdá byť to, čo spomínali viacerí e, rečníci, a síce, že aby sme obstali v tejto hre priemysel 4.0 ako jednotlivec musíte mať naozaj vysokú úroveň kvalifikácií a zručností. A to je zásadná vec, kde ich nadobudnete, ako ich získate. Keď sa pozrieme na pôvodnú dokumentáciu Priemysel 4.0 z Nemecka, tak e, tam sa vlastne vychádza z toho, že je to otázka e, iného myslenia. Nestačí len mať nové zručnosti, ale treba aj trošku inak myslieť, čím sa z toho stáva ešte väčšia výzva. Napríklad ideálny profil mm, osôb, e, ktoré majú nástupy do priemyslu 4.0. To je osoba, ktorá má doktorát v počítačových vedách, dokáže konať e, ako e, osobný psychologický poradca, je to manažer pre komunikáciu, pre medziludské vzťahy, ehm, dokáže sa pozrieť na veci z odstupu aj do budúcnosti a dokáže e, fungovať medzi odbormi a ďalšími firmami, takže všetci dokážu potom harmonicky spolupracovať. No a to človeka niekedy privedie k tomu, že považuje niektoré tie diskusie o priemysle 4.0 za trošku utopické, ak to môžem tak povedať. Jednoducho ľudia nedokážu všetko toto naraz. Nie jedna osoba. Takže aj keď potrebujete veľké zručnosti na to, aby ste obstali v tejto hre, tie požiadavky sú ešte vyššie. Čiže myslím, že sú tam určité obmedzenia. Ehm, ľudia sú trošku obmedzení v tom, čo dokážu a e, ako ďaleko dokáže priemysel 4.0 naozaj e, sa presunúť eh, do toho masového spektra. Čiže aj na nižšej úrovni určite sú to výzvy pre počítačových vedcov, eh, pre ľudí, ktorí pracujú napríklad v kybernetickej bezpečnosti a takýchto technológiách, aby teda dokázali tieto veci. Nuž a budú tu ľudia, ktorí budú vylúčení, nebudú mať mm, primerané potrebné zručnosti jednoducho digitálny, jednotný digitálny trh, ktorý sa e, teda má e, dokončiť. Tam sa očakáva, že ľudia budú využívať internet aj na relatívne nízke úrovni a sú tu už teraz nedostatky. Európsky trh práce e, už teraz vlastne doplňaní ľudí, ľuďmi, ktorí prichádzajú z Indie, z Vietnamu, z Indonézie, aby teda doplnili to, čo tu momentálne máme. Existujúce centra, kde nájdete e, ten veľký dopyt, napríklad Nemecko, tiež priťahujú ľudí z iných častí Európy. Takže je tu obrovský smed po ľuďoch, ktorí majú tie potrebné zručnosti a tí, ktorí nemajú tie zručnosti 4.0, budú stať pred väčšou výzvou, ako to celé zvládať. A celkový dopad na zamestnanosť, niektoré štúdie sa tu zrealizovali, je to veľmi komplexné a bude sa to odlišovať podľa jednotlivých sektorov, podľa jednotlivých krajín, časti sveta. Každého sa to dotkne inak. Boli tu určité štúdie, všetko je to veľmi špekulatívne, ale e, celkový pohľad je taký, že asi tu bude nárast e, zamestnanosti možno nie veľký. Budú tu takí, ktorí na tom získajú, ktorí na tom stratia. Čiže to je asi ten, len tá budúcnosť celého priemyslu. Ale bola tu taká otázka, e, ktorú vznesli odbory, že čo s ľuďmi, ktorí nemajú tie zručnosti, to je určite e, témou a e, treba sa tým zaoberať. I think in Germany specifically um, the, the, the department Konkrétne v Nemecku ministerstvo sociálnych vecí vypracovalo štúdie na túto tému a Druhá vec je tiež, že pokiaľ máte veľa špecializovaných ľudí so špecializovanými zručnosťami v oblasti technológie, tak čo urobíte s takýmito ľuďmi, pokiaľ za 20-30 rokov dojde k zmene a zrazu títo ľudia budú technologicky redundantní? No, pokiaľ sa pozrieme na budúcnosť, na zmeny v podnikateľských modeloch, tak opäť si nemyslím, že všetky podniky budú schopné sa zmeniť. To nie je možné. Pokiaľ si uvedomíte, čo si vyžaduje fungovanie v priemysle, pokiaľ si zoberiete individuálne podniky, ktoré integrujú technológie v rámci svojich systémov, zdieľajú údaje, tak existujú proste hranice za ktoré firmy nebudú chcieť ísť, pretože inak by ste vyžadovala obrovské investície. Sú tu strategické neistoty pre malé stredné podniky, ktoré budú zaviazané na svojich dodávateľov. Čo sa stane, keď sa niečo nepodarí? Takéto investície si vyžadujú náklady, niektoré budú pre malé a stredné podniky príliš vysoké, takže si myslím, že toto všetko treba zohľadniť. Istým spôsobom to obmedzuje ten rozsah, kam až ten priemysel môže ísť. Jednoducho do niektorých oblastí to už ďalej nepôjde. Taktiež si myslím, že je dôležité hovoriť o tom, Ja som to si v prezentácii ne, ne, nerozoberal detálne, avšak je dôležité urobiť rozdiel v tom, že čo e, mám na mysli treba ja, keď hovoríme o Industry 4, Industry 4.0 a keď čo hovoria iní ľudia o internete veci a tak ďalej. Industry 4, Industry priemysel 4 sa naozaj týka integrácie e, priemyslov, výrobných priemyslov. Je to naozaj konkretizovaná aktivita Opäť bolo to stavané na tom, aby sa skúmala konkurencieschopnosť v budúcnosti nemeckých podnikov. Naopak v iných krajinách táto oblasť nie je až taká dôležitá a zrejme tam teda nebude až taká istá miera pozornosti Čiže chcel by som rozlíšiť medzi Industry 4 a internetom veci. Internet veci je oveľa širší ko- koncept. Netýka sa to len výrobného priemyslu, ale aj ďalších e, segmentov. Potom je tu internet služieb, ktorý do toho riešenia otázok internetu prináša práve služby. No a tá predstava General Electric priemyselného internetu je asi užitočná, keď sa chceme rozprávať o všeobecnej miere, pretože tento priemyselný internet zahrania takmer všetko v hospodárstve, čo možno, tak povedec, internetizovať. Zahrania to e, osvetľovanie miest, domácnosti, stavby, budovanie napríklad priehra, čiže je to len čisto o výrobu Takže musíme si uvedomovať, o čom hovoríme, keď hovoríme o Industry 4, Industry 4, internete veci a priemyselnom internete. A naozaj chcem zdôrazniť, že hovorím o tomto. Industry 4, to je špecifická oblasť hospodárskej činnosti. Mení sa, mení podnikanie, Áno, dochádza k posunu paradigmy, dochádza v mene v tých oblastiach, ktorých k nej dojsť môže. Ale aj lídry priemyslu, ako napríklad nemecký priemysel, vám to tiež povedia, že to je raná fáza. Industrie 4 za 15-20 možno rokov bude absolútne zovšeobecnená tak, ako to predpokladajú tí ľudia, ktorí v tejto chvíli pracujú na rozvoji týchto myšlienok. No a potom v tej fáze uvidíme, aký, aký bol ten široký ten rozsah, to pole pôsobnosti. Avšak dobré je, aby sme už teraz zvažovali, aký teoreticky môže byť dopad na napríklad zamestnanosť. Školenie takýchto ľudí to je zaujímavá záležitosť. Tu opäť máme k dispozícii regionálnu dokumentáciu títo ľudia hovoria, že to častokrát znamená úplne iný uhol pohľadu na veci a vyžaduje si to tiež aj iný spôsob učenia, pretože si zoberiete ľudia, ktorí boli napríklad vyškolení v oblasti IT, sú tu počítačoví experti, experti v programovaní, možno teraz budem trošku hovoriť, eh, používať stereotypy, možno sú to ľudí, ktorí iba sedia celý deň za počítačom, občas si možno viedu nápicu. Tak by zrejme vyzerala osoba so znalosťami IT, ktorú budete školiť za programátora, avšak títo ľudia teraz budú musieť mať aj iné zručnosti, budú musieť byť schopní komunikovať s inými firmami, s inými podnikateľmi, ktoré budú chcieť zaintegrovať, čiže musia pochopiť podnikateľské postupy, musia pochopiť, ako sa komunikuje s inými podnikmi, so zákazníkmi, čiže si to vyžaduje úplne iný, nový spôsob myslenia a vzdelávania, ktorý ešte nebol vypracovaný. A toto je potrebné na podporenie konceptu Industry 4. Čiže nemáme tu na zreteli len technologické faktory. Dúfam, že som už odpovedal väčšinu vašich otázok. Teraz by som sa ešte venoval poslednej otázke. Ako je na tom Európa v porovnaní s inými krajinami? Je to trošku zavádzajúce hovoriť iba o Európe, pretože samozrejme existujú obrovské rozdiely aj v rámci jednotlivých častí Európy. Jedn, jednoznačne na čele je Nemecko, Spojené kráľovstvo a taktiež európske líderské, tie hlavné európske spoločnosti sú na vrcholných miestach aj inde vo svete, ale samozrejme e, veľmi dôležitú pozíciu majú Spojené štáty, Čína. Čo však chcem povedať? Pozreli sme sa na pár ďalších krajín, najmä na Čínu. A ide o to, že za každým, keď sa zvýši v Číne mzda, tak e, je to vždy akýsi stimul pre čínske podniky, aby ešte viac zvýšili svoju konkurenciu, aby boli schopné konkurovať Európe či Spojených štátom. Dúfam, že som zodpovedal naozaj na všetky otázky. Uvedomujem si, že tu bolo pár kľúčových otázok, ktoré nezazneli a to sa týka bezpečnosti údajov. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Bola to naozaj obsiahla odpoveď na všetky naše otázky. Možno na, pri budúcej správe sa nám podarí pokryť ďalšie otázky. Teraz by sme sa vám chceli veľmi pekne poďakovať za vašu prácu a aj za prácu vášho týmu. My v Európskom parlamente máme tiež útvar pre výskum že môžeme aj na tejto pôde položiť otázky, počkať si samozrejme pár mesiacov, pretože skôr sa to nedá vypracovať a získame odpovede aj od nášho útvoru tu v Európskom parlamente. Takže sa vám chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za to, že ste nám predniesli správu. Teraz, vážení kolegovia, sme sa dostali ku koncu našej pobednejšej časti schôdze. Zajtra sa stretneme o 9 ráno. Budeme hovoriť o rokovaniach o TTIP, čiže to bude o 9. potom o 10. hlasovanie a zvyšok pro, bodov programu až do 12.30, hovorím stále o zajtrajšku. A potom o tretej po obede veľmi dôležité vypočutie, čiže ešte nás toho veľa čaká. Pre väčšinu z vás sa dnešný deň e, chýli ku koncu a niektorí ďalší z vás ešte počkajú ďalších 6 minút, pretože za 6 minút tu budeme mať za zatvorenými dverami schôdzu koordinátorov. Pán Kohliček, sme vám veľmi vďační. Začali ste naozaj fantastickým spôsobom. Ráno som tu síce nebol, ale počul som, že ste boli celý čas veľmi aktívni. To je naozaj dôležité. Váš predchodca bol veľmi, tak povediať, starý člen výboru ITRE a pán Lansdorf, a bol tiež veľmi aktívny a ja verím, že sa vám podarí ho úspešne nahradiť. Uvidíme to v budúcnosti, pretože toto je váš prvý deň. Ďakujem pekne kolegovia, takže za 5 minút sa tu stretneme so, s koordinátormi. Ďakujem.